zodpovedané, boli zodpovedané písomne. Ďakujem pekne pani eh, ministerka, máme dve oznamenia naše stretnutie 5. oktobra 2009, teda na svojom stretnutí 5. oktobra 2009 sa výbor pre právne záležitosti rozhodol, že sú neprípustné e, dve požiadania na, výpust, na, na, pre, na vyžiadanie Roberta Furyho, ktorý bol vyžiadaný na e, súdom Vicenzi v Taliansku a bol vyžiadaný pre súdne stíhanie 9. E, augusta, 29. augusta. Chcem to len poznamenať a berieme ho na vedomie a odpovieme takto aj jednotlivým talianským vojenským orgánom. Od EPP a EFD som dostala viacero žiadostí na zmeny v rámci parlamentných výborov